nominácií bude považované za schválené. E, takže, e, takže e, v stredu budem, v stredu som podpísal dva právne akty a tie boli aj schválené a sú aj zapísané v zapisne, znamená zapisníci z dnešného zasadnutia. A teraz prejdeme